So, jetzt. A teraz Federica Mogherini. Ďakujem pekne. Pán predseda, a chcem sa k vám pridať a privítať našich drahých priateľov. Ako ste povedali, aj toto je konkrétnym výsledkom práce, ktorú niekedy robíme v tichosti, ale s dobrými výsledkami, takže som veľmi rada, že ste tu. Dovolte mi, aby som sa dotkla pár bodov, ktoré ste spomenuli. Všimla som si veľký pocit angažovanosti v parlamente a počítam s tým, pretože ako ste niektorí spomenuli, je to kolektívne dielo a teraz si vyžaduje spoločné následné kroky, aby sme sa posunuli od vízie k činom. Poprvé, niektorí ste sa pýtali, či vyzdujeme viac hodnoty alebo záujmy a či definujeme E, to viac ako významný prvok našich aktivít, e, našej budúcnosti, naše, či teda sú dôležitejšie hodnoty alebo uh, princípy a stratégia jasne, alebo záujmy a stratégia jasne hovorí, že naše hodnoty a naše záujmy uh, sa veľmi zhodujú. Je tu jeden prvok v našich hodnotách, ktorý táto stratégia vyzdvihuje a síce, aby naše aktivity boli konzistentné musíme v prvom rade e, presadzovať naše hodnoty v internej politike a v našom vlastnom správaní. A to e, je vlastne opakovaním tých prvkov, ktoré ste niektorí vyzvehli. Akákoľvek globálna stratégia začína doma a vonkajšia dôveryhodnosť pramení z našej vnútornej sily. A preto v tomto ťažkom momente pre Európsku úniu je také dôležité, aby sme sa zamysleli nad našimi spoločnými zodpovednosťami voči našim občanom a voči ostatnému svetu. Po druhé, hodnoty a záujmy e, sa zhodujú. E, zamyslite sa nad odolnosťou, ktorá je v centre našej stratégie ako tu zaznelo v prvom vystúpení. Odolnosť spoločnosti okolo nás je skutočne investíciou do našej vlastnej bezpečnosti. A keď spomíname odolnosť spoločnosti v tejto stratégii, nespomíname silu inštitúcií výhradne, ale spomína sa odolnosť e, spoločnosti ako takých, čiže aj občianskej spoločnosti, aktivistov za ľudské práva, a e, je to aj miesto každého občana v jeho spoločnosti a je to len o hodnotách alebo aj o záujmoch. I ja si myslím, že stratégia e, to spoločne e, odráža, že v tomto prípade, ako aj v mnohých iných prípadoch, presadzujúc naše hodnoty, reagujeme aj na naše záujmy a bolo by chybou, keby sme to videli v rozpore. Po tretie, chcem spomenúť jeden bod, ktorý ste niektorí z vás spomenuli jednak v negatívnom zmysle, a pán Nanžan v pozitívnom svetle. Týka sa to toho tzv. budovania kapacít v rozvoji. A trvalo nám to teda tri roky, kým sme sa k tomu dopracovali. Včera kolegium, ako viete, prijalo balík eh, budovania kapacít v bezpečnosti a rozvoji. A chcem jasne povedať, že toto nie je odklon od eh, našich vlastných nástrojov na eh, rozvoj v oblasti bezpečnosti a vojenskej oblasti. Je to reakcia na to, čo najmä naši africkí priatelia, nielen vlády a inštitúcie, ale aj občianská spoločnosť nám hovoria, že ak na území, či už v Saheli alebo v Nigérii, v africkom rohu, ak na území je nedostatok základných bezpečnostných podmienok pre obyvateľstvo, tak môžete robiť aký len rozvoj chcete. V prvom rade sa to tam nedostane a po druhé nie je to vôbec efektívne, pretože to prvé základné právo na bezpečnosť musí byť tiež zaručené. To neznamená, že opäť odkláňame zdroje e, z jedného miesta na druhé. Jednoducho to znamená, že musíme naše zdroje uplatňovať koherentne a musíme reagovať na potreby obyvateľstva, s ktorým pracujeme. A všetky tie signály, ktoré sa ku nám dostávajú, idú v tom smere, že musíme pracovať aj na bezpečnosti E, tak ako ďalej pokračujeme v tej rozvojovej práci. Čiže nie je bezpečnosť bez rozvoja, nie je rozvoj bez bezpečnosti a teda je aj otázka postúpiť od slov k činom a preto si myslím, že ten balík, ktorý sme včera prijali, je niečím, čo bude veľmi dôležité našej schopnosti implementovať e, túto stratégiu, použijúc na sa rôzne nástroje, majúc na pamäti, že sú rôzne a vzťahujú sa na rôzne oblasti, ale treba ich uplatňovať koherentne a integratívne. Dostala som konkrétnu otázku v časti stratégie, ktorá hovorí o e, tom, že členské štáty môžu byť poverené aktívne prispieť ku konkrétnym um, spoločným zahraničným politikám, ktoré sa spoločne určia. Je, súčasťou, je to súčasťou stratégie, uh, ktorá bola veľmi dobre premyslená, ako si určite viete predstaviť. A reakcia je taká, že na jednej strane potrebujeme zachovať jednotnosť nie len 28 členských štátov, ale aj rôznych inštitúcií, vrátane tohto parlamentu. A toto sa robí v rámci spoločných inštitúcií, ale môžu byť aj príležitosti, kedy by sme možno chceli alebo možno potrebovali jeden eh, štát, alebo chceli by sme povzbiť jeden či viaceré členské štáty, alebo možno niektoré parlamentné delegácie, aby doplnili tú prácu, ktorú spoločne robíme. Môžu, môže tam byť konkrétna pridaná hodnota, ktorú môže priniesť ten či onen. Dôležité je, aby sa to urobilo koordinovaným spôsobom, jasne, transparentne prepojené na spoločné rozhodnutia a postupy a e, s tým, že sa bude odkazovať na spoločné inštácie. Nikdy by som sa neobávala iniciatív, e, či už parlamentných delegácií, alebo skupín členských štátov, alebo skupiny e, komisárov. To v zásade sa čo, často výda Dôležité je, aby všetko toto bolo v spoločnom rámci, presadzujúc spoločný cieľ. Nemusíme sa obávať našej pridanej hodnoty, aj keď je len čiasková. Dôležité je, aby to bolo súčasťou koherentnej politiky, koherentnej a koordinovanej politiky. A tu sa dostávam tej základnej potrebe a k tým základným potrebám, ktoré teraz máme a viacerí ste ich spomínali. Tie základné potreby, ktoré teraz máme, je, že musíme zaručiť, aby európsky občania mali zaručené svoje právo na bezpečnosť. A to si vyžaduje, aby Európska únia konala ako Európska únia jednotne. Teda je tu jedna vec, ehm, je tu jeden návrh, ktorý by sa možno nenasledovala. Spomenali ste niekto, že je potrebné teda v angličtine to bolo, že je potrebné viac zohľadniť názory, ktoré sú mm, v rozpore alebo proti nejakej tej väčšej spolupráci, e, sú, zazneli tu hlasy, že európska cesta nie je e, to správnou cestou. Mrzí ma, ale tento hlas nebudem počúvať, pretože ak je jedna oblasť, kde je absolútne samozrejme, tak je to práve bezpečnosť európskych občanov, e, kde je potrebné, aby Európska únia konala nie je e, v našich e, zahraničných aktivitách žiadna iná oblasť, kde dokáže e, nie je žiadna oblasť, kde by aj ten najväčší, najbohatší alebo najmenší členský štát mohol byť samostatne efektívnejší, než sme všetci spoločne. Nie je jedna taká oblasť, či už je to boj proti terorizmu, či už je to obchod, rozvoj, či už je to migrácia a riadenie migrácie, nie je jedna téma, kde by bol štát silnejší samostatne, než sme silní spolu. A myslím si, že v tejto oblasti to vidí ja, členské štáty veľmi jasne. Hrozby sú globálne, príležitosti sú globálne. Naše krajiny všetky v porovnaní s ostatnými krajinami sveta sú mm, malé krajiny, alebo tak možno stredné krajiny ale nežijeme v ére e, veľkých ríší, impérií. Musíme sa postaviť z oči voči realite. Naša sila je Európska únia a naši partnery vo svete to veľmi jasne vidia a uznávajú našu silu vo svete. Čo niekedy nerobíme je, že, si neuz- že neuznávame túto silu vnútri únie, ale potrebujeme sa uh, E, z toho vymaniť a musíme využiť našu silu, pretože môžeme byť silní, ale ak nevieme, že sme silní a nevyužijeme tú silu, tak je to zbytočné. Takže myslím si, že môžeme tú stratégiu vyžiť na to, aby sme našu spoločnú víziu pretavili do spoločných aktivít, aby sme sa stali e, sebavedomým globálnym hráčom. Myslím si, že to je to najlepšie, čo teraz môžeme urobiť. Zaznamenala som si, že viacerí ste povedali, že táto stratégia je príliš ambiciozná, nerealistická. Iní povedali, že je príliš realistická a nie je dostatočne ambiciozná. Potrebujeme oboje. Potrebujeme aj realizmus, aj ambície. Myslíme si, že veci sa jednoducho menia. Tak vnútri, ako aj zvonku. Dejú sa veci, ktoré boli pred pár mesiacmi či rokmi nepredvydateľné. Otázka je, či chceme reagovať na zmenu, ktorá vznikne niekde inde, alebo či sme dostatočne sebavedomí, aby sme sa pokúsili ovplyvniť tie zmeny, ktoré okolo nás nastávajú. A myslím, že máme všetky nástroje a aj silu, ak máme politickú vôľu, aby sme urobili presne to, čo bude v záujme našich občanov. Ďakujem a prejdeme k ďalšiemu bodu, ale to je na prezidentovi, predsedovi, aby to uviedol.